je dobré, aby sme si podrobnejšie tieto veci pozreli v Belgicku a vo Francúzsku. Musíme tiež čo to ešte v tejto oblasti urobiť. Ďakujeme kolega Arzenis a teraz na 2,5 minúty za ALDE eh, má slovo kolega Kazák. Благодаря, господин председател. Уважаеми